písomné vyhlásenie 4 z roku 2015 o Európskom roku boja proti násiliu na ženách Predhla, predložil pán kolega Mark Tarabela a 14 ďalších poslancov a tento návrh dostal podpis 413 poslancov Európskeho parlamentu. Toto vyhlásenie bude zverejnené v zápisnici z dnešného zasadnutia a bude takisto postúpené adresátom. adresátom. Podľa článku 78 rokovacieho poriadku podpíšem v stredu 5 právnych aktov, ktoré boli